a možné dopady pre Európsky priemyselný sektor. Začneme rozpravu tým, že si vypočujeme komisiu. Pán komisár de Gucht. Thank you, uh, Madam President. Ďakujem, pani predsednička. Vážení poslanci, Európa sa veľmi zaoberá devastujúcimi dopadmi záplav v Pakistáne, ktoré zničili živobytie e, obyvateľov celej krajiny. Rozsah tejto katastrofy je nevýdaný v histórii Pakistánu. Náklady, pokiaľ ide o humanitárne potreby a už teraz krehkú ekonomiku sú obrovské. Táto kríza si vyžaduje okamžitú e, reakciu, berúc do úvahy strategickú dôležitosť rozvoja Pakistanu, bezpečnosti a stability v, toht, v, toht, v tomto regióne. Európska rada 16. septembra vyzvala, aby sa urobil komplexný balíček stredno, e, krátko a dlhodobých opatrení, aby sa pomohlo rozvoju Pakistanu. Prvotná reakcia EÚ e, na tieto záplavy bola veľmi E, veľkorysá a predstavovala 320 miliónov eur. Členské krajiny a Európska komisia teda takýmto spôsobom zasiahli a toto predstavuje 60 e, globálnych víziev OSN. Európska rada uznáva, že okrem okamžitej humanitárnej pomoci a rozvojovej pomoci sa musia urobiť aj veľmi ambiciozne obchodné opatrenia, aby sa nastolila obnova a rozvoj. To je čas dlhodobej reakcie na pokračujúcu krízu v Pakistane. Za týmto účelom komisia prijala 7. októbra návrh pre unilaterálne prerušenie e, dovozných cieľ, pokiaľ ide o tovar z Pakistanu a tento návrh je predložený členským krajinám a Európskom parlamentu. Komisia navrhuje, aby sa liberalizovalo 70 e, tovaru. To predstavuje 25 e, súčasných dovozov z Pakistanu do EÚ, asi 900 miliónov eur, miliard eur. Toto bude znamenať 100 miliónové navýšenie a cieľom tohto opatrenia je podporiť rekonštrukciu kapistánu v strednodobom pohľade a špeciálne ústupky budú tiež včas poskytnuté. Komisia navrhuje 3 roky. Vzhľadom na charakter priemyselného základu Pakistanu Navrhujeme 60 a veľkú škálu eh, produktov, ktoré budú predmetom liberalizácie, sa týka práve textilného priemyslu. Ostatné priemyselné produkty, ako napríklad etanol, sú tiež pokryté. Ak parlament a rada môžu konať rýchlo, tak dúfame, že tieto opatrenia budú platiť od 1. januára 2011. Paralelne pracujeme s ostatnými členskými krajinami eh, v VTO, aby sme získali potrebné povolenia, pokiaľ ide o výnimku VTO, ktorá by sa mala udeliť predtým, ako opatrenia budú efektívne. Ústupky v obchode by mali byť ekonomicky významné pre Pakistán a zároveň by sa mali brať do úvahy um, um, priemyselne slabé miesta v Európskej únii. Preto navrhujeme brať do úvahy citlivosť eh, priemyselnej bázy v EÚ, hlavne pokiaľ ide o textil. Naše analýzy ukázali, že dopad na produkciu EÚ bude pravdepodobne veľmi skromný a potenciálny e, nárast e, dovozov z Pakistanu predstavuje menej ako 0,5 hodnoty e, týchto liberalizovaných prvkov, ktoré predstavujú v podstate 24 miliárd. Európsky parlament podporuje tento návrh a je to zásadné pre prezentáciu komplexného obrazu európskej solidarity v čase, keď takáto nevydaná potreba existuje. Obchod je čas dlhodobých ekonomických riešení pre Pakistán a máme napätý harmonogram, na ktorom musíme pracovať. Môžete počítať so mnou a s mojimi kolegami aby sme e, znížili a odstránili akékoľvek obavy, ktoré ešte existuje. Ďakujem, pani predsednička. Teraz sa dostanú slovo rečníci v mene politických skupín. Najskôr za EPP pán Melo na 3 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsednička, Mám veľké sympatie pre situáciu v Pakistane, ale toto rozhodnutie je tragické pre Európu, hlavne pre niektoré krajiny, ktoré už čelili zásadným ťažkostiam, ako napríklad Portugalsko, Grécko či Španielsko. Dovolte mi uvieť príklad. Textil a odevný priemysel predstavuje 11 celkových vývozov, viac ako 20 spracujúceho priemyslu a niektoré produkty predstavujú 80 z týchto produktov je urobených v Portugalsku. Možno, že to nemá veľký význam pre komisiu, ale pre Portugalsku to znamená veľa. Európa nemôže požiadať od tieto krajiny o to, aby prijímali veľmi drastické opatrenia na kontrolu verejných účtov, verejných financií a potom prijať rozhodnutie, ktoré sa týka samotného centra tvorba, tvorby bohatstva a pracovných miest e, v tejto krajine. Toto rozhodnutie, musím povedať, je útokom na normálne pravidlá trhu a žiadnym spôsobom by som mm, nechcel sa zasadzovať o ochranu trhu, ale musí tu byť obrana dobrých pravidel zdravých a férových e, trhov. Toto rozhodnutie umožní aby do Európy sa dostali produkty vyrobené v Pakistane, ktoré budú pod úrovňou akýchkoľvek možných cien, ktoré e, produkujú naše spoločnosti, len preto, že spôsob výroby je tam iný. Toto teda nie je férová hospodárska súťaž. Pakistanské spoločnosti nemajú sociálne náklady e, na svojich e, zamestnancov, neplatia žiadne environmentálne E, náklady, nemajú žiadne obavy, pokiaľ ide o boj s realitou e, detskej práce, nemajú obmedzenia, ktoré by boli ekvivalentné e, týkajúce sa materiálu alebo verejného zdravia. Čiže ako také radikálne rozhodnutie mohlo byť prijaté bez toho, aby tu mm, bola nejaká správa o negatívnom dopade na členské krajiny. Môže vám porozprávať o týchto dopadoch, ktoré sa týkajú zbankrotovania spoločnosti v EÚ, hlavne v Portugalsku, a navýšenie nezamestnanosti. Niekto za to musí niesť zodpovednosť, alebo bude musieť v budúcnosti a ak tento návrh je nevyhnutný, tak aspoň e, poskytnite to, to minimum ktoré sa nebralo do úvahy, ako napríklad obmedzené kvóty. Máme to na etanol, ale nie na textil. DPH. Len si predstavte, ako bude fungovať priama hospodárska súťaž so spoločnosťami e, v Pakistane, pokiaľ ide o súroviny. Napríklad Pakistan nepovoluje, aby toto európske spoločnosti e, obišli. Ďakujem pekne, pán Melo. Teraz má slovo pán Martin za SAD. Nech sa páči. Chápem, čo pán Melo hovorí, ale nemôžem s ním súhlasiť. Vítam návrh komisie, aby sa e, prerušili tieto povinnosti pre, Pakistán, pre dovoz produktov z Pakistanu do EÚ Pakistan nemá jednoduchú históriu, prechádza teraz najhorším možným obdobím a je, tu, je na čele v boji proti terorizmu. E, stálo ho to 40 miliard dolárov, záplavy veľmi dobre vieme, aké boli katastrofálne. Dá sa to porovnať s tsunami e, v 2004 a to je teda veľký úder pre túto krajinu. Pakistanu dávame príležitosť obchodovať e, a vyrovnať sa s týmito ťažkosťami. Komisia povedala 70 že toto prinesie 100 miliónov e, e, dolárov ročne a neuškodí to veľmi európskych investí, európskym investíciám ani priemyslu. A čo je dôležitejšie, nepoškodí to rozvojovým krajinám, ktoré sú partnermi Pakistánu, pretože Čiže toto je veľmi pozitívne. Druhá vec, ktorá je veľmi citlivá a veľmi pozitívna, je časové obmedzenie a to, že sa ne pokúšame nejakým spôsobom zmeniť uznesenie o GSP. Snažíme sa, aby sa Pakistán kvalifikoval do roku 2014 pre GSP+. Zároveň nechceme dávať biankošek vláde Pakistanu, ak táto krajina chce sa kvalifikovať, tak musí splniť určité povinnosti. Je to e, dôkazom veľkorysosti a my dúfame, že ako parlament budeme toho súčasťou. Ďakujem pekne, pán Martin. Teraz dostáva slovo pán Rinaldi za liberálov. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, drahé kolegyne, kolegovia, vážený pán komisár. Dnešná rozpráva musí zohľadňovať dva dôležité princípy. Princíp solidarity voči krajine, ktorá zažila strašivú katastrofu. Na druhej strane je tu ešte aj potreba takej obchodnej politiky, ktorá bude vyvážená. Návrh, ktorý predložila komisia, teda že dôjde k zrušeniu cieľ v prospech Pakistánu, tento návrh je naozaj rozumný. Európska únia nebude teda pomáhať iba čisto formou humanitárnej pomoci, ale aj takýmto spôsobom. Ide o 75 komodít v oblasti e, textilu, odevov a toto je naozaj potrebné, pretože toto je krajina, ktorá exportuje hlavne výrobky textilného priemyslu. My, ALDE, e, naozaj uprednostňujeme skôr takéto obchodné opatrenia, a nie humanitárnu pomoc, ktorá by naozaj dokázala naštartovať hospodárstvo krajiny. Kolega, kolega Melo však oprávnene poukázal na to, že takáto forma pomoci nie je vždy neproblematická. Komisia by nemala byť naivná. Pán komisár situáciu veľmi dobre pozná, že v niektorých sektoroch je situácia v Európskej únie zložitá, v niektorých regiónoch napríklad aj Talianska. Takže národné úrady často nemajú možnosť to kontrolovať, e, detská práca v Pakistane a tak ďalej. Takže myslím si, že Nemôžeme teraz od európskych výrobcov e, textilu požadovať, aby iba oni sami poskytli takúto solidaritu. Musíme mať k dispozícii určité legislatívne nástroje, ktoré znemožnia trojuholníkové obchody, Krajiny by mohli napríklad zneužívať toto zrušenie cieľ v prospech Pakistánu. Ďalej je potrebné e, zabrániť ešte vyhroťovaniu krízy v Európe pre toto odvetvie. Toto všetko sú body, ktoré je potrebné zohľadniť. Takto by podpora pre Pakistán mohla byť podporená všetkými aj z dlhodobého hľadiska. Toto je presne taká pomoc, akú potrebuje krajina. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Prosím, dávajte pozor na vám pridelený čas. Teraz vystupí za ECR pán Vlosovič. Nech sa páči. Ďakujem, pani przewodnicząca, panie i panowie posłowie. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážené dámy, vážení páni, vážený pán komisár. Dnes prerokúvame návrh Európskej komisie. Je to návrh na pomoc Pakistanu pri prekonávaní dôsledkov týchto takmer, tejto takmer biblickej záplavy 40 miliónov osôb bolo postihnuté touto katastrofou. Máme tu obrovské škody. Biele zlato Hovorím o bavlne, pochádza hlavne z Pakistanu, takže táto katastrofa bude mať dopady na celý svet. Tam tá úroda bola veľmi nízka. Výrobcovia textilu, látok už uh, e, skladka stanovili, že ceny látok pôjdu nahor, pretože bavlna sa používa na výrobu väčšiny toho, čo nosíme. Tiež sa používa na výrobu kníh, na výrobu papierových peňazí, bankoviek a tak ďalej. Nachádzame sa momentálne v kríze a neustále počúvame o, o navyšovaní cien, takže naozaj ten rozsah problému je mimoriadne, mimoriadne rozsiahli. Teraz mene GUE, pán Portáž, nech sa páči. Ďakujem pekne. Na jednej strane sú tu tí, ktorí profitujú z vstupu výrobkov z Pakistanu na územie Európskej únie. Na druhej strane tu je aj mnoho veľkých firiem, ktoré sa nachádzajú na územiach mimo oblasti katastrofy a tieto tiež budú profitovať z tohto návrhu z dielne komisie. Tak toto vyzerá. Tí, ktorí budú profitovať, nebudú tí najchudobnejší, tí najpostihnutejší, tí, ktorí sú bez strechy nad hlavou. Tí, ktorým to pôjde k dobru, to budú tí veľkí obchodníci. Takže my instrumentalizujeme nejakú katastrofu, klimatickú katastrofu v prospech veľkých podnikov. Toto je nepriateľné, takže návrh komisie sa mi vôbec nepáči. Musíme to premyslieť. Ďakujem pekne pán Bordáš, teraz za EFD, pán Dartmouth, nech sa páči, minútu a pol. Ďakujem pekne, pani predsednička. V minulosti som e, často kritizo- kritizoval pána Camerona, britského premiéra. Tento pán však e, naozaj konal správne, keď požiadal o obchodné preferencie pre Pakistan. Ja použijem slovo požiadal, e, naozaj veľmi obozretne, pretože on naozaj musel žiadať. Od vstupu do Európskej únie Veľká Británia, piata najväčšia ekonomika na svete, nemá autonómnu možnosť stanovovať obchodnú politiku, dokonca ani s krajinou, ktorá časťou Commonwealthu. V každom prípade je v národnom záujme Veľkej Británie, aby Pakistán teraz dostal obchodné preferencie. Ja súhlasím s pánom Martinom, E, nie je to často, ale súhlasím s ním. Ide o rozvojovú krajinu, ktorá má 170 miliónov obyvateľov. Strategické e, hranice má s Afganistanom. Je to zároveň aj krajina, ktorá má 30 e, nukleárnych hlavíc. Toto samozrejme má dopady. Keby skolaboval pakistánsky štát, mohlo by to mať hrozivé dopady pre bezpečnosť celého sveta obchodné preferencie pre túto krajinu teraz možno pomôžu zastaviť e, toto, aby sa to nestalo. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pokračujeme jednotlivými rečníkmi. Pán Kaspari ako prvý na 3 minúty sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Ďakujem pekne, pani predsedníčka, kolegyne, kolegovia. No už myslím si, že si treba spomenúť na to, aká dramatická situácia v Pakistane bola. Ešte pred pár týždňami a v mnohých oblastiach stále dramatická je. Sú zaplavené, sú to oblasti väčšie než väčšina, alebo než mnohé naše členské štáty, 100 tisíce ľudí sa nachádzajú v núdzi, infraštruktúra, univerzity, školy, podniky, nemocnice. Živobytie mnohých osôb bolo naozaj zničené a myslím, že takúto katastrofu si nedokážeme mnohí ani predstaviť. Sme si zajedno v tom, že musíme pomôcť, ale problémom je, e, ako e, sa umyť a nenamočiť. Samozrejme, že tá finančná pomoc stojí peniaze, v rozpočte komisia navrhuje nepriamú pomoc, e, úľavy v obchode a aj tu samozrejme sú určité obavy tých, ktorých sa to bude týkať, takže táto rozpráva dnes je naozaj na mieste. Komisia nenavrhla, aby sa využil systém všeobecných preferencií, to je dobré. A myslím, že toto je rozumné riešenie, ktoré navrhujú robiť to cestou VTO a naozaj sa snažiť pomôcť krajine, aby si pomohla sama. Myslím, že je tu však ešte veľmi mnoho otázok, pokiaľ ide napríklad o dopady, skutočné dopady na odvetvie v Európskej únii. Keď sa pozriem na návrh e, komisie, tak e, tam sa píše, že sa vychádza z toho, že neto dovozy sa zvýšia iba o 100 miliónov eur z tejto krajiny. Je to naozaj veľká prvá udržateľná pomoc v tejto krajine. Naozaj to pomôže e, naštartovať to hospodárstvo. Na druhej strane 80 miliónov eur e, pre náš rozpočet, o toľko prídeme na clách. Mm, už e, neviem, či to má zmysel e, vzdať sa 80 miliónov v prospech 100 miliónov pre Pakistan. Takže by ma zaujímalo, či komisia vychádza zo správnych informácií. Naozaj musíme pomôcť Pakistánu. Ja rád vysvetlím občanom Európskej únie, že je to potrebné, že to skrátka niekto bude musieť zaplatiť. Som presvedčený, pán komisár, že by ste dnes večer mali využiť túto príležitosť, že by ste v najbližších týždňoch e, mali využiť možnosť aby ste si vypočuli e, našich poslancov, aby ste ich presvedčili o tom, že vaše opatrenia sú naozaj rozumné, náležité. Mali by ste využiť túto možnosť aj na to, aby ste poukázali e, na to, ako eh, sa spojíte s príslušnými odvetviami v Portugalsku, v Taliansku a tak ďalej, ako im načrtnete nové perspektívy pre ich ďalšie fungovanie. Toto je podľa mňa vašou úlohou na najbližšie týždne alebo mesiace, aby ste naozaj získali v Európskom parlamente väčšinu pre eh, váš, eh, pre váš návrh. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz má na dve minúty slovo pán Susta. Ďakujem, pani predsedkynia. Myslím si, že si musíme uvedomiť, aká je tu kríza, ktorú zažíva EÚ, spojená s rastom a zamestnanosťou a tak ďalej. A kladiem si otázku, v čom je logika, ktorá vedie niektoré európske krajiny a teda tiež aj komisiu k tomu, že v tých medzinárodných vzťahoch sa chovajú tak, ako sa chovajú. To, o čom diskutujeme návrh komisie, bude znamenať veľkú obed našich priemyselných sektorov, hlavne toho textilného. A my si teda kladieme otázku, prečo v takomto kontexte by sme mali dospie, dospäť k takémuto záveru. Hovorí sa tu aj o tom, že by sme sa mali chovať ako líder na medzinárodnej scéne pri takýchto rozhodnutiach v skutočnosti však dobre vieme, že také, nič také e, neexistuje a že naviac vieme aj to, že to nezníži terorizmus, ktorý v niektorých takýchto kruhoch vzniká. Že to ten problém nevyrieši, pretože to takisto nevyrieši postihnutie katastrofou, pretože väčšina textilného priemyslu sa nachádza mimo postihnutú zónu. A určite poškodí aj európsky priemysel a bude to nahrávať veľkým veľkoobchodom a nie malej výrobe, ktorá sa nachádza v niektorých členských krajinách EU. A to je celkom milné, pokiaľ ide o zamestnanosť a rast. Teraz v e, období závažnej hospodárskej krízy, kedy treba naštartovať rast v EÚ a e, s vývozom prenikať na medzinárodné trhy vďaka našej kvalite a inovatívnym schopnostiam. Ďakujeme, slovo a pán Karim. V prvom rade, pani predsednička, by som chcel komisii i kolegom e, Martinovi a Kasparovi podekať za veľmi nápomocné e, komentáre. Po týchto povodniach som ja osobne navštívil Pakistan, aby som sa presvedčil o rozsahu tejto ničivej katastrofy tá, tie škody predstavujú najväčšiu prírodnú katastrofu v pakistanskej histórii a presahovalo to ďaleko moje predstavy. Keď som sa stretol s premiérom e, Pakistanu 22. septembra, e, veľmi si vážil reakcie EÚ a veril, že je to veľmi odvážna e, reakcia, spôsob, akým ste to opísali vy, pán komisár. Musíme byť presvedčení o tom, že i naďalej budeme reagovať primeraným spôsobom. Komisia predložila legislatívny návrh na to, aby sa znížili sadzby v 75 eh, colných linkách eh, na nulu. A to by podporilo vývoz Pakistanu o 100 miliónov eur ročne. Toto naozaj je určitou skúškou našej vierohodnosti. Musíme zabezpečiť, aby sa naše politické dohody, ktoré EÚ dosiahla, aby sa pretavili do činov, ktoré by naozaj veci zmenili a k pakistanskému e, štátu v tejto zúfalej situácii by pomohlo, pretože sme každopádne ich najväčší obchodný partner. Vypočul som si tu obavy kolegov a je naozaj len opravnené, aby sme boli e, spravodliví, ale aj ambiciozní v našej reakcii. Ústupky obchodného charakteru musia mať naozaj vierohodný charakter a mali by priniesť naozaj zmysluplný obchodný úžitok, pričom by sa tiež vzali do úvahy citlivé e, stránky našich, e, našeho priemyslu. A hlavne aj najmenej rozvinutých krajín. A verím, že tieto návrhy sme naozaj ambiciózni, ukazujeme odvahu a sme odvážni sami k sebe, ako aj k iným o, e, ľuďom, ľuďom v Pakistane. Ďakujeme pán Karim a teraz má slovo pán Higgins. 20 miliónov ľudí, ktorých zastihla táto katastrofa, potrebujú okamžitú pomoc. Hlavne 100 tisíc detí, ktoré e, e, čelia nebezpečenstvu vyhľadovenia, e, produkcia potravín malých a stredne veľkých poľnohospodárov je teraz vystavená na pospas a milosti či nemilosti kmeňových náčelníkov to všetko by mohlo viesť, e, ak by sme pomohli, všetko by viedlo k obnoveniu dodávok jedla. Distribúcia e, pozemkov e, ľuďom, ktorí ich nemajú, už za posledných 40 rokov, kedy Íry bojovali s, problémami, musí, tieto zníženia cieľ musia plynúť nie e, tým náčelníkom, ale jednoduchým e, ľuďom a malým polnohospodárom, ktorí by mali mať e, profit z nižších cien nad svetových trhov. Ne, nemali by z nich profitovať, naopak na trhoch sa nachádzajúci špekulanti. Ďakujem a teraz má slovo pani Muscardini. Vážená pani predsedkynia, vážený pán komisár, áno, Veľmi nás znepokojujú tie záplavy v Pakistane a dopady na ekonomiku. A takisto nás trochu znepokojuje aj návrh komisie. Hoci aj vzýšiel z iniciatívy šéfov vlád. Návrh komisie sa zameriava predovšetkým na oslobodenie od cieľ v oblasti e, e, cieľ a surovín a to predstavuje v podstate 60 vývozu kde sa fakturuje asi 100 miliónov eur v textile a asi 110 miliónov v ďalšej výrobe. A tu si treba uvedomiť, že to je výroba, ktorá sa zameriava na oblasti, ktoré neboli postihnuté záplavami. A my by sme, sa mali, my by sme mali tiež, e, teda mali by sme mať tú pomoc skôr zacielenú pomoc, ktorá nepostihne európsky priemysel ak prerušíme uplatňovanie cieľ, bude to mať veľký dopad na európsky priemysel a bude to znamenať straty miliónov pracovných miest. A aj také opatrenia, aké sú, ako sú obchodné preferencie, už to všetko by mal mať Pakistan už od roku 2013. Samozrejme, že ide o, o osobitné opatrenia, ale ide o opatrenia jednostranné. Vieme, že je to krajina veľmi chudobná, e, postihnutá katastrofou i hospodárskou krízou, ale naviac je tiež pravdou, že rôzne pravidlá uprednostňujú skôr krajiny ako je Čína a India na úkor tých najchudobnejších krajín. Nie je možné však mať e, opatrenia, ktoré by zhoršili situáciu v iných krajinách. Preto mať urči- treba mať určité korekčné e, mechanizmy pre tie dotknuté sektory. A tu treba sa pozrieť na to trochu inak. Treba sa na to pozrieť treba aj z pohľadu ľudských práv a boja proti terorizmu. A tu treba, je potrebné, aby Pakistán rešpektoval tieto normy. Ďakujeme. Teraz má slovo Andreas Barea. Ďakujem, pani predsednička. Vážený pán komisár, už záplavy e, v júli a auguste priniesli postihnutie 20, dotkli sa 20 miliónov e, ľudí. 1,5% z nich potrebuje veľmi urgentnú pomoc. My sme už vyčlenili 20 miliónov a Španielsko samotne prispelo 11 miliónmi. No a tu treba povedať, že tu ide aj o inú pomoc, pomoc strategickú, pomoc Pakistanu a tu komisia na základe mandátu rady sa rozhodla, že v troch za tri roky uvoľní 75 položiek, ale to však bude mať veľké dopady na rôzne krajiny EÚ. Treba e, vziať do, do úvahy aj špecifické rysy každej krajiny. Pakistan by mohol e, vyvážať bez problémov textil a kožu. Treba si uvedomiť, že by to mohlo ísť do konfliktu s našou e, vlastnou miestnou výrobou, pretože my v Španielsku napríklad to predstavuje to 16 textilná výroba a vo Valencii je to 18 celej výroby vo Španielsku a gro našej textilnej výroby je práve v okolí Valencie a my ak by sa teda k nám dostávali e, k pakistánske výrobky, znamenalo by to zníženie našej výroby práve u nás v Španielsku a preto chcem, aby sme tu mali strategickú štúdiu a pýtam sa, či sme vôbec vyhodnotili, aké sú výrobné kapacity Pakistánu a či zrealizujete i nejaké výročné hodnotenie dopadov takejto dohody. Ďakujeme. Slovo má pán e, Fielner. Ďakujem, pani e, predsedajúca, vážený pán komisár. Rád by, e, rád by som zdôraznil, že pomoc Pakistanu po záplavách treba len uvítať je naozaj imponujúce, že komisia tak rýchlo e, prijala opatrenia. Potrebujeme samozrejme peniaze, ale aké, akú úlohu to teda vlastne zohráva? Zohrávajú tieto prostriedky, musia tie, e, súčasne sú e, zrušené clá, akú to zohráva úlohu. My chceme, aby sa reagovalo rýchlo, Zruší sa tu 75 tovarových kategórií, to je dobrá reakcia na katastrofu v Pakistane, ale dôležité je tiež, aby sa reagovalo rýchlo. Aby to nebol nejaký dlhodobý proces, ale aby sa konalo teraz, keď Pakistan potrebuje pomoc, nie snáď o rok. To treba pochopiť. A súčasne musím dodať, že sú tu veľké kampane, veľký odpor európskych e, textilných výrobcov, ktorí sú samozrejme proti dovozu Pakistan, e, pakistanských výrobkov do Európy. O to ale predsa nejde, teraz treba konať. Teraz, e, keď teda európsky spotrebiteľ by mal trpieť, ale treba aj hovoriť aj o solidarite. O to tu predsa ide v tomto rozhodnutí mali by sme ukázať, že aj pre nás to má svoju hodnotu, pretože určite neexistuje lepšia možnosť e, zastávať sa tu slobodného obchodu tak, že budeme podporovať túto dohodu. Ďakujeme. A teraz máme procedúru Catch the Eye. Viacerí kolegovia zažiadali o slovo. Každý e, má, e, upozorňujem vás, len minútu, aby ste sa dostali k slovu čo najpočetnejšie. Nech sa páči. Signora Komi. Pani Komi. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Moja krátka prezentácia je zameraná na vyjadrenie mojho nesúhlasu s, s odpustením cieľ na 3 roky a pokrývajúc 75 e, tarifných riadkov, všetkých sa týkajú textilu a odevov. Malo by to negatívny vplyv na e, hlavne talianský priemysel a stratu pracovných miest v Európe, v sektore, ktorý už teraz trpí hospodárskou krízou. Zvlášť mám na mysli malé a stredné podniky v tomto sektore ktoré sa snažia pomôcť, ale budú značne trpieť. Myslím si, že to nemôžeme ignorovať. Pakistán už nastolil clá na vývoz e, svojej bavlny. Samozrejme, že chcú zachovať suroviny a mať e, lepšiu výmenu sadzbu pre svoj vývoz. Chceme pomôcť e, tejto krajine, ktorá je v problémoch hlavne po katastrofe, ktorou prešla, ale v Európskej únie môžeme prispieť napríklad budovaním ciest a infraštruktúry, ktoré by využívali miestnú pracovnú silu. Ďakujem, pani predsednička. Pán komisár, nie je jednoduché vecne diskutovať v situácii, keď hovoríme teda o tom, že 100 tisíc detí nemajú domov, že milióny polnospodárov e, stojí na, stoja na uliciach a všetko je veľmi zložité a celkom správne je, že Európska únia tu koná veľmi rýchlo a pomáha rýchle. Pre mňa je veľmi zásadnou otázkou pri týchto opatreniach, či pomáhame na správnom mieste alebo tým nesprávnym. To by som rád ešte vysvetlil, pretože je to naozaj oprávnené povedať, že v oblasti e, textilného priemyslu E, táto pomoc samozrejme Pakistanu pomôže, ale či dorazí tam, kde má doraziť, to som si neistý. No a druhá vec, keď táto pomoc bude mať pomoc tým ľuďom v tom, aby sa sami pozbierali, e, treba sa pozrieť na celý vývoj v Európe, ale je tu drastická situácia, treba pomáhať a dúfam, že táto pomoc zastihne aj tých, ktorým pomôcť treba pani Lambert, Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela som ale reagovať na niektoré komentáre, ktoré odzneli. Pakistán sa pokúša pomôcť si sám z toho zmetku, v ktorom sa nachádza po tých devastujúcich eh, záplavách. Sú to zaplavené územia a továrne na týchto územiach nemôžu produkovať, takže je prekvapivé, že tie továrne nie sú v zaplavených územia. Tá pomoc je miniatúrna v porovnaní s potrebou pomoci. Distribúcia príjmov z dodatočných dovozov je dôležitá. Vieme, že na infraštruktúra, energie, školy, cesty a tak ďalej. A áno, sú tu je tu zodpovednosť spojená s demokraticky zvolenou vládou v Pakistáne pokiaľ ide o efektívne využívanie daňových výnosov a podobne. Ale ľudia tiež hovoria o väč- potrebe väčšej diverzity. Ak by tu bola väčšia diverzita priemyselného sektoru v Pakistane, tak by sme sa nemuseli sústredovať tak veľmi na Pakistan, na textil. Takže e, nechajme tejto krajine e, príležitosť, aby sa dostala z tejto katastrofy. Ďakujem, pani Lambert. Pani Ferrero. Ďakujem. Tragédia v Pakistane si vyžaduje európsku solidaritu a nesmie to ohroziť textilný priemysel v európskych krajinách. Je to spôsob, ako ukázať tie obavy a snažiť sa o rekonštrukciu regiónu, ale znamená to tiež e, zlepšenie obchodných podmienok. Nie sú to dlhodobé opatrenia. A predsudky e, spojené s textilným priemyslom, e, že to spôsobí nezamestnanosť. Toto nesmie byť zámienka pre vytváranie nových e, nezamestnaných. Potrebujeme brániť európsky textilný priemysel a pracovné miesta v tomto sektore. Rozpočet 2010 poskytuje komunitárne programy pre obuvnícky a textilný priemysel. Kde sú tie programy, pán komisár? Aké návrhy máte v tejto oblasti? Pán Morgan, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím, že je to paradoxné, že Európska únia miesto ochrany našich pracovných miest ich vlastne ohrozuje. A to napriek e, tej humanitárnej retorike môže to byť kontraproduktívne. Uvoľnenie cieľ na tri roky na oblečenie z Pakistanu e, môže priniesť riziko, že sa ohrozí výrobný sektor v Európe e, 120 tisíc pracovných miest bude stratených, e, veľa z nich v Taliansku. Samozrejme, že nemôžeme prijať mierne alebo meké obchodné opatrenia, keď naše krajiny e, trpia kvôli falšovaniu e, textilným priemyslom, textilných produktov z, hlavne z Číny. Predstavujeme 30 európskeho textilného priemyslu my v Taliansku a v Pakistane taktiež sú malé a stredné podniky, ktoré sa musia dostať z krízy tým, že sa nastolia e, clá a dovozné povinnosti pre tieto produkty. Takže my s týmto nesúhlasíme. Ďakujem. Pán Pava Nikolov. Ďakujem, pani predsedajúca pokiaľ ide o spracovateľský priemysel, chcem pripomenúť, že Pakistan je štvrtým najväčším výrobcom na svete bavlny. 9% celosvetovej produkcie prípada na túto krajinu. My máme len 5,5%, takže sa dá naozaj povedať, že je to tu naozaj závažný problém. Samozrejme, že tu nechceme e, robiť e, protekcionizmus, chceme byť otvorení a liberálni. Ale na druhej strane kolegovia už hovorili o tom, aj pán Melo o tom hovoril, ktorý pochádza z krajiny, kde je veľmi citlivý priemysel Portugalsko. Aj talianskí kolegovia sa vyjadrili. Aj ja za Grécko chcem dodať, že nás sa týka množstvo problémov. Chceme podporiť Pakistán, ale chceme to kontrolovať. Chcem sa spýtať komis- komisie, do akej miery disponujeme správnymi mechanizmami, aby sme e, e, dohliadli na to, že sa prostriedky použijú správne, že sa to nepresunie kam si inám na e, úkor európskych podnikov. Ďakujem. Ďakujeme, pán, pán Papa Nikolau. A teraz má slovo pán Kelly. Mm Nechcem povedať, že presne rozumiem všetk- celej tejto situácii, ale chápem strategickú dôležitosť Pakistánu a prečo to je dôvod, prečo podporujem tento návrh. Je to v našom záujme, aby v tomto regióne bol stály režim. Musím tiež povedať, únia bola založená na princípe stability a prosperity a mali by sme prinášať miera prosperitu do iných častí sveta, čiže podporujem tento návrh, ale chcel by som, aby komisia odpovedala komplexne otázky pána Higginsa a ostatných naľavo môžu garantovať, že pomoc sa dostane k tým, ktorí najviac trpia a nie obchodníkom a, a vysokým vrstvám? To je otázka dnešného večera. Ďakujem. Ďakujem, pán Kelly. Pani Kestinger má slovo, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedníčka. Záplavy v Pakistane má obrovské humanitárne škody. Myslím si, že Európska únia má povinnosť rýchlo pomôcť týmto ľuďom. Treba priniesť opatrenia na rýchle oživenie hospodárstva. a To je dôležitý príspevok EÚ pomôcť tejto postihnutej krajine z krízy. Považujem za otázne, či len zníženie colných tarifov prinesie želaný efekt. Tie zvýhodnenia pre Pakistan by nemali ísť do neželaných, neželaným smerom a nepriamo pomôcť iným. Mám na mysli oblasť bioetanolu a textilu Mám otázku na komisie, či zriadenie colného kontingentu pre etanol je čímsi trvalo udržateľným pre práva ľudí v Pakistáne. Dá sa odhadnúť, či dovoz do EÚ e, splňa potrebné e, kritéria o udržateľnosti. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz má slovo pán Silvestris ale myslím si, že ešte je tu ďalší kolega, ktorý má modrú kartu. If the, does the speaker appreciate that just... V pre tentokrát nediskutujeme o pomoci, diskutujeme o obchodných preferenciách. To by mal rečník uznať a toto by bola príležitosť pre Pakistan, aby si zaslúžil cestu von z týchto problémov svojimi vlastnými silami. Dúfam, že rečník toto ocení. Myslím si, že to je ten centrálny element, o ktorom diskutujeme a myslím si, že tie opatrenia musia byť dobre premyslené, aby e, boli e, pomocné opatrenia trvalo udržateľné a dôležité je položiť si vždy otázku, do akej miery je, e, vychádza tá rovnica úžitkov a pre Európu. Ďakujem, teraz chcem dať slovo pánovi Silvestrisovi. Pani predsedníčka, nie je pochyb, že musíme zasiahnuť po katastrofe a záplavách, ktoré postihli Pakistan, ale mali by sme si položiť otázku, akú pomoc táto krajina potrebuje a akú pomoc EÚ môže poskytnúť. Musíme konať rýchlo, ale efektívne. A je to efektívnosť návrhu komisie, o ktorej pochybujem. Zdá sa mi, že je to plné nedostatkov tento návrh. A pokiaľ ide o textilný sektor, nemyslím si, že to bude veľmi efektívne, pretože táto pomoc e, bude zdrojom nových e, napätí v Európe, v sektore, ktorý už aj tak trpí ak podporíme dovozy spoločnosti, ktoré produkujú, to znamená, že pomôžeme oblastiam v Pakistane, ktoré nie sú zaplatené, zaplavené. Musíme vytvoriť hospodárskú súťaž v oblastiach, ktoré boli postihnuté záplavami a primeť ich na, k, k opätovnej produkcii. Čiže toto je zlá cesta, tento návrh a nemôžeme s ňou, s ňou súhlasiť. Ďakujem, pán Silvestris. Končíme teda proces, keďže je teraz pán komisár. Thank you, um... Ďakujem pekne, pani predsednička. Najskôr by som chcel veľmi jasne povedať, o akých číslach tu hovoríme. Ide o sumu obchodu, ktorý predstavuje 900 miliónov eur. Má to a dodatočný efekt na vývoz e, bude 400 miliónov, ale dovozy samotné celková bilancia pre EÚ bude len 50 miliónov, pretože to je výsledok e, priaznivejšej situácie Pakistanu tým, že môže dovázať, dovážať do EÚ. Takže je tu taká obchodná diverzia, to znamená, že dovozcovia stratia určité príležitosti, ale celkový dopad bude 50 miliónov eur e, na ročnej báze. Hovorím to preto, e, lebo v tejto diskusii počúvam to, že stratíme 120 tisíc pracovných miest. V vašich mobiloch máte kalkulačky, ak Európa stratí 120 tisíc pracovných miest, pretože tu bude dovoz e, navyše vo výške 50 miliónov eur, tak naozaj textilný priemysel v EÚ je vážne ohrozený. Jednoducho, toto nie je seriózne, toto tvrdiť. To je prvá pripomienka. Po druhé, vzali sme do úvahy citlivosť európskeho textilného priemyslu a ťažkú pozíciu, ktorú tento sektor má. E, napríklad e, postelná bielize nie je toho súčasťou etanol a takisto e, určitá infekcia. Takže toto sme vzali do úvahy kraj, e, krajiny, kde sa produkuje veľa polotovarov. To znamená, že sú to polotovary, ktoré sa dokončia v Európe a budú to lacnejšie dovozy pre tie spoločnosti, ktoré e, robia tú záverečnú fázu v tomto, vo výrobe tohto produktu. Čiže to nebude negatívne, ale skôr naopak. Čiže veľmi podrobne sme prešli to, čo by mohlo byť dobrý návrh, návrh pre Pakistan a nepoškodí európsky priemysel v čase, kedy aj my sa dostávame z krízy, v čase, keď hospodárstvo nie je v tej najlepšej situácii. Tiež to bola pripomienka k vývozu bavlny. Je tu nedostatok bavlny na svetových trhoch s bavlnou a je pravda, že Pakistan je jedným z najdôležitejších výrobcov, producentov bavlny. Tým chcem povedať, že keď dosiahneme túto dohodu, dospejeme k niečomu, mali by sme požiadať Pakistan o to, aby naše vlastné textilné Eh, továrne dostali dostatok eh, výrob mm, bavlny, pretože je tu dopyt na trhu, je tu naozaj svetový nedostatok pre niektoré druhy bavlny. Mm, mohli by ste sa spýtať, prečo nedovezieme z Afriky tieto druhy bavlny, ale je to preto, lebo tam, tam eh, sa nepestuje práve ten druh bavlny, ktorý potrebujeme. Museli by sme prejsť z dňa na deň na iný druh výroby. Takže špeciálna pozornosť tomuto problému. Dovolte mi ešte na záver, pani predsednička, povedať, že keď sa pozrieme na situáciu v Pakistane, tak e, potrebujeme viac pomoci a viac obchodu. Oboje je potrebné. Európska únia prispela 320 miliónmi eur, 60% z toho čo OSN e, požadovalo, čiže viac e, pomoci. A tu sa povedalo, že obchod nie je o pomoci, je to o príležitosti pre pakistanské hospodárstvo, aby produkovalo a vyvážalo a aby vytváralo pracovné miesta pre ľudí, ktoré, ktorí to potrebujú. A to je zásadný nástroj v e, hospodárskej obnove. Dodatočné obchodné príležitosti pre Pakistán. Nejde o pomoc. Nemôžeme alebo povedať, e, e, povedané inými slovami, vieme, že obchod neobnoví hospodárstvo. Potrebujeme aj pomoc, aj obchod toto funguje na oboch stranách. A je pravda aj to, a mala som to povedať už predtým, že hovoríme o regióne, ktorý bol vážne poškodený, zničený. Ehm, talianskí poslanci, ehm, ktorí vystúpili, ja chápem, že územie Pakistanu je ktoré je zaplavené, je vlastne ekvivalentom celého územia Talianska, čiže mali by sme to brať do úvahy, pomôcť im a brať do úvahy aj to, že tento región je citlivý, geostrategicky veľmi dôležitý, tiež pre nás, pre našu bezpečnosť. A bolo by veľmi nebezpečné pre Európu, keby tento región bol destabilizovaný. Takže musíme urobiť maximum preto, aby región nebol stabilne ohrozený a aby sme Pakistanu pomohli. Takže toto je celá tá škála opatrení, ktoré chceme použiť, politické diskusie, Mali sme nedávno summit e, s Pakistanom, budeme v tom pokračovať. Viacerí európsky e, predstavitelia navštívili tento región, napríklad e, komisárka Georgieva. Máme pomoc, balíček pomoci, ten je značný, takisto hospodársky prístup, väčší objem obchodu a podobne. A Ja dúfam, že toto značne zlepší situáciu v Pakistáne a som presvedčený, že ak pomôžeme Pakistánu, tak pomáža, pomáhame do určitej miery aj nám samotným. Ďakujem pekne, pán komisár. Týmto teraz končím rozpravu na túto tému a dostávame sa k nasledujúcemu bodu programu. Ide o správu pani Muscardini a ide o uvádzanie krajiny pôvodu